Obalcány na miesto pána Milanu. Vzťahy EU-Ukrajina. Pán Koval, člen, na miesto pána Šimanského. Vzťahy EU-Arménsko. Pán Šimanský, člen, na miesto pána Kovala. Sú nejaké námietky proti takýmto zmenám rozhodn- rozhodnutí dnešného rána? Nie, takže tým pádom to schvalujeme. V zmysle teda programu schôzy teraz nasleduje vyhlásenie Rady a komisie, pokiaľ ide o dohodu o spolupráci a partnerstve medzi EU a Tadžikistanom, Tadžickou republikou